oblastiach v našich vzťahoch a rokovaniach s Norskom v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dostali sme jeden návrh uznesenia na uzavretie tejto rozpravy, takže rozpravu končím. Hlasovať sa bude zajtra na poludne. Pokračovať zaznutí budeme zajtra do poludnia a popoludní od 9. do 17. A pokiaľ ide o program, ten nájdete na internetovej stránke parlamentu. Týmto odročná sadnutie prajem všetkým ešte pekný večer.